poskytovanie e, rybolovných služieb a pod venezuelskou a bolívijskou vlajkou, a to v oblasti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 budem ju teda eh, informovať. Nošne šrody, proste państwa. Dobre. A teraz k strede, dámy a páni. EPP požiadala, aby sa položila a dodala ústna otázka na komisiu. Z hľadiska témy ide o voľnosť pohybu e, za, eh, pracujúcich v Európskej únii. Je voľný pohyb pracovných síl.